a vymenovania vo výboroch a v delegáciách. Zoznam bude pripojený k zápisnici z tejto schôdze. Ak do schválenia zápisnice nebude e, znesená výhrada k týmto zmenám a menovaniam, e, budú sa považovať za potvrdené. V zmysle článku 105 odsek 6 rokovacieho poriadku predseda